výbor Júry 12. júla postúpil podľa rokovacieho poriadku sono comunicazioni comunque nel corso della sua riunione del 12 luglio la commissione Počas eh, schôdze 12. júla výbor Júri postúpil podľa rokovacieho poriadku štúdiu a kompatibility v zmysle aktu 20. septembra 76 ehm, misiu dologovanú predsedom vlády Francúzska pánovi Danžanovi, e, ktorá sa týka prípravy revízie e, strategickej revízie obrany a národnej bezpečnosti.